Buenas tardes. Dobré popoludne. A teraz máme tú česť privítať medzi nami pána Sam Reinsiho, to je líder opozičnej strany v, Kambože, v Kambodži, národnej stra, strany národnej spásy, ktorý nám tu bude hovoriť o stave demokracie a ľudských práv vo svojej krajine. Jeho strana E, získala 55 zo 123 kresiel vo voľbách v roku 2013. Je bývalým ministrom, dnes je poslancom, ale musí žiť v exile. Od novembra 2015 na základe zatýkača, ktorý vydali kambodské úrady. Ďalší členovia jeho strany sú buď vo väzení, alebo ich väzní polícia, alebo e, je na nich e, páchané násilie. Budúce voľby sa uskutočnia v Kambodži v roku 2018 a my žiadame, aby to boli e, voľné a inkluzívne voľby a využijeme všetko na to, aby sme zdiskreditovali opozíciu. Treba povedať, že Európska únia podporuje kambočský volebný proces desiatimi miliónmi eur, takže máme dosť veľký záujem sledovať, aby tento proces bol otvorený, demokratický a transparentný, pretože nás nezaujíma len rozvoj v tejto krajine, ale my to aj financujeme e, peniazmi európskych daňových poplatníkov. V tomto parlamente sa už hlasovalo o rozličných naliehavých uzneseniach o Kambodži posledná 9. júna a takisto jedna delegácia nášho podvýboru navštívila Kambodžu 30. E, marca až 2. apríla tohto roku. Kolegovia, ktorí nás informovali o tejto ceste a informácie e, boli tlmočené pani Mogherini, aby sme jej, kde sme jej tlmočili naše znepokojenie nad touto situáciou. A preto sme chceli dnes využiť skutočnosť, že je tu predstaviteľ opozície a sme veľmi radi, že nám porozpráva o situácii v jeho krajine. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Veľmi pekne ďakujem, vážená pani predsedajúca, predsednička, ďakujem e, všetkým za váš záujem, za váš súcit voči a záujem o Kambodžu. Ak mám hovoriť o situácii v oblasti ľudských práv a o demokracii v Kambodži, tak by som sa zmienil o niečom, čo je e, taká odchýlka, autoritárna odchýlka, ktorá je čoraz výraznejšia a povedal by som, že pre krajinu, kde e, vlastne sa od komunizmu prešlo k systému e, divého kapitalizmu s mafióznym systémom, kde E, zločiny a peniaze sú veľmi úzko prepojené. A demokracia a osud e, opozície je veľmi kritický, za kritiku je veľmi ťažký. Máme iba tri možné riešenie, riešenia. E, tí ľudia, ktorí sa rozhodnú kritizovať, vládu, e, majú tri možnosti smrť, väzenie alebo exil. Odkedy som založil prvú opozičnú stranu v Kambodži, 80 z mojich kolegov už boli zavraždení. Pred trom dňami jeden zástupca občianskej spoločnosti, politický analytik, bol zavraždený. Vezenie to je E, spoločný osud mnohých z nás. V súčasnosti dvaja poslanci kambodsky sú vo vezení a v tejto sále sa nachádza manželka a dcéra jedného z týchto poslancov, ktorí sú vo vezení. E, parlamentná imunita nie je rešpektovaná. Využívajú sa všetky možné zámienky, aby sa mohli ľudia e, dávať do vezenia, vrátanie poslancov a členovia občianskej spoločnosti Členovia e, volebnej komisie sú tiež zatýkaní a väznení. A tretiou možnosťou to je exil. Ja som v súčasnosti štvrtýkrát v exile. E, veľmi často som musel opustiť svoju krajinu v dôsledku zatýkača a odsúdenia na tresty väzenia, ale v porovnaní s tými kolegami, ktorí zomreli alebo ktorí boli uväznení, tak musím povedať, že som mal veľa šťastia. Aj pretože mám teraz možnosť porozprávať o situácii v Kambodži v Európskom parlamente. Naše zákony sú čoraz represívnejšie, čoraz viac obvinujú politické slobody, zákony pre mimovládne organizácie, e, proti odborárom, a dokonca aj tá demokratická fasáda Kambodže e, sa pomaly rúca. Jediné šťastie pre nás, ako z toho mierovým spôsobom výjsť, sú voľby. Na budúci rok budeme mať voľby a rok potom ďalšie. Ale voľby sú často zmanipulované v Kambodži. Európska únia vysvala v roku 2008 E, pozorovateľskú misiu, ktorá prišla k záveru, že kambodské voľby nerespektujú medzinárodné štandardy demokratických volieb. Takže my máme tu istú stranu pri moci 37 rokov, 31 rokov máme toho istého premiéra, ktorý sa drží pri moci prostredníctvom násilia a prostredníctvom falšovania volebných výsledkov. Nebudem E, ďaleko od pravdy e, a nebudem tu hovoriť príliš dlhavo o situácii, ktorú mnohí z vás už poznáte. A čo môžeme robiť? My, Európska únia a Európsky parlament. Medzinárodné spoločenstvo disponuje e, takými pákami, ktoré neboli vždy správne využívané. Máme tu predsa parížské dohody, ktoré boli uzavreté v roku 1911, na základe čoho Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Holandsko, Poľsko sa zaviazali, že budú rešpektovať demokraciu v Kambodži. Zaviazali sa, že spustia demokratický proces prostredníctvom demokratických volieb, ale bohužiaľ tento konsenzus e, bol úplne zničený, takže je potrebné, aby signatári týchto e, parížských dohôd zareagovali, pretože tu to nie je len ich právo, ale je to ich povinnosť na základe medzinárodných dohôd, pokiaľ ide o Kambodžu. Druhou pákov je medzinárodná pomoc. Európska únia tvorí, e, je tým prvým darcom, prvým donátorom. Táto inštitúcia dáva najväčšiu pomoc Kambodži prost, e, vo forme darov. A Kambodža žije e, z veľkorysosti medzinárodného spoločenstva. Žiadna krajina nemôže prežiť bez medzinárodnej pomoci. A prvým donátorom je Európska únia, to je iste veľmi e, dôležitá páka. Druhý bod je, že Európska únia je takisto prvým trhom pre e, export z Kambodže. Bez tohto trhu e, by voľného, otvoreného trhu by jednoducho kambodská ekonomika neprežila. Európsky parlament sa uspokojil s tým, že prijíma uznesenia. To je veľmi dobrá vec. Ja ďakujem všetkým európskym poslancom za to, že sa zúčastnili hlasovania o uzneseniach Európskeho parlamentu, aby pripomenuli kambodským úradom ich povinnosti. Povinnosti rešpektovať e, do práci medzi EÚ a Kambodžou a tieto dohody o spolupráci e, a aby trvali na tom, že e, Kambodža musí rešpektovať demokratické práva a nie je tomu tak. Uznesenia nestačia, treba opatrenia, treba konkrétne opatrenia, pretože no, prakticky každý rok sa príjma nejaké uznesenie. Posledné 27. novembra 2015 a E, kambodské úrady sú voči tomu hluché. Čo môžeme robiť? Ja si myslím, že prvá vec je tlačiť Európsku komisiu k tomu, aby bola tvrdšia, pretože ja som sledoval e, tento dialog otázky a odpovede medzi Európskym parlamentom a komisiou a stále je toto isté, stále sú to e, také formálne politické, diplomatické odpovede, ktoré nevedú k ničomu. Takže je naozaj potrebné, aby Európska komisia dala najavo, že to nie je normálna situácia, že to nie je business as usual, ako sa hovorí, a že to je e, čoraz nepriateľnejšia situácia. E, v Kambodži je predsa násilie, ktoré trvá, ktoré sa zhoršuje, tradícia a kultúra beztresnosti pretrváva E, korupcia a e, je tam takisto a vďaka tomu, alebo v dôsledku toho Transparency International e, označila Kambodžu ako jednu z najkorumpovanejších krajín vo svete a pritom i patrí medzi najchudobnejšie krajiny vo svete, takže Európska únia by mala zrevidovať svoj prístup ku Kambodži aj z hľadiska medzinárodnej pomoci. Na čo slúži táto medzinárodná pomoc? Prvým cieľom tejto pomoci je, aby e, pomohla tejto krajine a krajina e, ne, nerešpektuje medzinárodné pravidla, tak potom vlastne sa stane len takým e, bezodnou nádobou, ktorá pohúcuje. A Transparency International zverejnila pred niekoľkými dňami správu, E, ktorá poukazuje na to, že kambodská ekonomika e, vlastne je pod palcom rodiny premiéra. E, desiatka osôb kontroluje celú ekonómiu krajiny, celé hospodárstvo krajiny a keď sa hovorí, že hospodárstvo napreduje dobre, že HDP sa zvyšuje o 7% ročne, tak sa treba na to pozrieť, o aký typ rastu ide nie je to spravodlivé, nie je to udržateľné, takže ja si myslím, že aj tam má Európska komisia čo povedať a mala by tam skutočne trošku e, pritiahnuť a mala by povedať, že takto to ďalej nepôjde. Samozrejme sú tam ďalšie opatrenia, ako je príklad uvediem Barmu alebo Južnú Afriku, kde sa preukázala efektívnosť napríklad sankcií, keď je to krajné riešenie aby tieto sankcie nepostihli obyvateľstvo, tak sa musia limitovať na niektorých ľudí, napríklad sankcie na udeľovanie víz, majetky, európske majetky, bankové konta. Treba sa e, naozaj na nich zamerať name and shame, treba jednoducho stiahnuť, uzavrieť kruh a aby títo ľudia nemohli ukladať peniaze a nemohli v Európe míňa tieto nečestne zarobené peniaze. Treba prijať opatrenia. To by bolo viac ako symbolické, ale v žiadnom prípade nemôžeme zostať v takejto situácii, lebo sme sa dos dostali na samé dno a Európska únia má svoju zodpovednosť aj na základe medzinárodných dohôd, ale aj na základe svojich darov, asistencie, pomoci trhu. A Európska únia takto spolupracuje s krajinou, ktorá je pod rukou jednej rodiny už viac ako 30 rokov. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz dáme slovo pánovi Beršeldenovi. Nech sa páči. Thank you. First of all, as you all... Ďakujem prvom rade. Boli sme e, šokovaní e, tou strašnou vraždou minulú e, nedelu a samozrejme už sme aj vyjadrili našu úprimnú sústrasť. Chceme, aby sa v Kamboži vyšetrila tento prípad a je aj s odpovednosťou vlády, aby spečila bezpečnosť všetkých Kambodža je dlhodobý partner EÚ. EÚ je e, veľkým, e, ak nie najväčším donorom a dôležitým exportným e, trhom. Rešpekt pre ľudské práva a právny štát sú veľmi problematické. Mnohí pozorovatelia hovoria mm, o tom, že sú naozaj veľmi vážne obavy. Komisár DS približne pred mesiacom a v Európskom parlamente povedal, že EÚ nemlčí v tomto napätom období a jasne vyjadrila svoje obavy na viacerých stretnutiach s vládou, opozíciou aj mimovládnymi organizáciami. Okrem toho EÚ sa vyjadrila aj na medzinárodnom poli, ako v OSN v Ženeve. Treba zamedziť eskalácii, preto voláme potom, aby e, sa vytvoril e, znovu konštruktívny dialog. Zároveň zdôrazňujeme, že je e, dôležité presne používať jazyk alebo činy, ktoré vy e, teraz zhoršili e, dialog. EÚ e je pripravená pomôcť Kambodži dosiahnuť tento cieľ. Ďakujeme. Mr. Pán Thank you, Chair. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som privítať ho. Eh, ktorý sa zúčastní dnešnej diskusie. Dnes sa zabrame veľmi naliehavou a dôležitou otázkou. Ehm, situácia v Kambodži, ako vyzerá momentálne, mm, sa zhoršuje neustále. Krajina prešla veľmi eh, represívnym, neludským eh, režimom vychádzajúcim z komunizmu v dôsledku čoho prišli o život milióny a Lepšia budúcnosť nie je jednoduchou úlohou, obzvlášť keď premiér, ktorý je, je už 10 ročia pri moci, e, neukazuje, že by bol pripravený veci zmeniť. Chce ostať pri moci až dovtedy, pokiaľ bude sám chcieť, to nie je prejavom demokracie, na tom sa dohodneme, zhodneme všetci. Korupcia, e, konfiškácia pôdy, nerešpektovanie ľudských práv, represívne kroky proti opozícii, ako prednedávnom e, traja e, bodyguardi premiéra boli odsúdení z neludského bytia eh, zástupcov eh, opozície. Nedávne zavraždenie opozičného lídra Kim Lej ktorý bol vraj eh, zavraždený, pretože nezaplatil svoj dlh. Myslím, že to je nesprávne nesprávne nastavené vysvetlenie pre tento zločin. Neviem, či to budeme sa snažiť tým, že budeme e, pripravať uznesenia alebo vyjadrovať naše obavy na mnohých zasadnutiach a diskusiách, alebo budeme zasielať listy vysokej zástup, vysokej predstavky, e, predstaviteľke a e, vláde v Kambodži. Ako sme povedali v našom ús uznesení z 9. júna tohto roka na tému Kambodži, citujem, Voláme potom, aby vonkajšie e, e, služby výšku svojej e, finančnej pomoci dali do súvislosti so situáciou ohľadom ľudských práv v krajine. Myslím si, že potrebujeme praktické kroky. Nepresvedčil ma vyslanec EU v Kambodži Um, ak si vy myslíte, že takáto hra s vládou v, Kambo- v Kambodži, nejaký príjemný dialog s tými, ktorí sú pri moci, môže zmeniť krajinu a niečo zlepšiť, dokážte to. Ja e, preto tu nevidím žiadne dôkazy. Apelujem na vás, aby ste príjmali viac opatri, opatrení, ktoré by boli efektívne strácame našu tvár ako Európska únia, ako organizácia, ktorá si ctí ľudské práva. A preto, myslím, nadišiel čas pre nás ako najväčšieho e, darcu, aby sme e, tu mali uchopiteľnejšie e, výsledky a snažili sa zmeniť situáciu. Pretože máme dosť dôkazov, máme tu fakty a ja sa pýtam nás všetkých, koľko zavrždených opozičných lídrov alebo nevinných eh, eh, ešte bude potrebovať naše štatistiky, aby sme začali konečne konať. Každá eh, smrť je predsa závažná. Nebuďme súčasťou tohto, týchto zločinov, ktorých sa dopúšťajú tí, ktorí sú pri moci v Kambodži. Ďakujem pekne, pán Panzeri. Ďakujem za to, že ste e, prišli medzi nás a chceme vyjadriť našu solidaritu. Súhlasím e, s veľkou časťou toho, čo povedal môj kolega Ostrovičius. Myslím, že treba pracovať dvojakým smerom, pretože situácia je naozaj neudržateľná a nejakým spôsobom musíme eh, naozaj eh, byť trošku tvrdší zo strany EÚ voči kambočskému režimu. Myslím, že toto by sa mohlo vyjadriť eh, aj tak že nebudeme každých pár mesiacov príjmať nejaké nové uznesenie, ale mali by sme požiadať Európsku komisiu, aby e, zaviedla do e, dohovod s Kambodžou nejaké ďalšie podmienky oproti tým, ktoré už tu momentálne máme, e, týkajúce sa ekonomiky a nielen to. Myslím, že takáto podmienenosť eh, by sa eh, mala zdôrazňovať s veľkou silou a z našej strany by sme sa mali snažiť o väčšiu koherentnosť medzi tým, čo tu hovoríme a tým, čo sa potom robí v skutočnosti zo strany Európskej komisie aj parlamentu. A mm, ešte by som vám chcel položiť jednu otázku, pokračovať aktivity E, keď sa napríklad stretávajú krajiny ASEAN, to je jeden z miest, kde podľa mňa je dôležité, aby Európska únia otvorene e, e, načetávala tému ľudských práv a možnosť participácie opozičných síl um, napríklad o voľbách, bez toho, aby uh, poctivali represálie. Rad, zaujímala by ma vaša politická eh, pozícia. Dlho ste eh, boli popisovaní ako antivietnamita, veľmi silný, ehm, silne nacionalisticky orientovaný politik treba, aby sa ten prístor otváral. Nechcem kritikovať jednu alebo druhú krajinu, ale je potrebné, aby sme mali takú širšiu víziu, nielen eh, eh, nacionalistickú. Takže mňa by eh, zaujímal váš názor aj k tomu, k tomuto druhému okruhu, ktorý som spomenul. Ďakujem, pán Panceria. Ja mám otázku na vás aj na komisiu. Pardon, na SEA. Na jednej strane by som sa chcela spýtať, že v tomto scenáre, volebnom scenári, pretože vy ste prenasledovaní, pretože vy nemáte slobodu pracovať politicky bez tlaku a bez prenasledovania. Ako eh, to chcete robiť eh, čo, a čo chcete urobiť e, v legislatívnych voľbách a v regionálnych voľbách? Ako chcete konať? A chcem sa spýtať ďalej. Budeme podporovať desiatimi miliónmi eur volebný proces, o ktorom už teraz vieme, že nebude rešpektovať ani tie minimálne štandardy, ani tie minimálne pretože opozícia je buď vo väzení alebo mimo krajiny z, pred niekoľkými mesiacmi alebo pred mesiacom zavraždili politického lí, opozičného lídra. Nech im dáme aj čo najviac peňazí alebo nech požijeme akékoľvek páky. Budeme podporovať Kambodžu desiatimi miliónmi eur vo volebnom procese. Alebo možno máte nejaké tajomstvo, lebo inak je to naozaj nepoch nepochopiteľné, úplne nepochopiteľné. Takže chcela by som si e, vypočuť, ako chcete robiť, ako chcete pracovať politicky e, v tejto volebnej kampáni, pri politických krokoch, ktoré chcete mm, podniknúť. Toto je môj štvrtý exil. E, postupne s približovaním sa volieb, keď vláda cíti, že stráca, tak sa snaží eliminovať šéfov opozície. Našťastie, za každé v predvečer volieb niekoľko týždňov alebo niekoľko dní pred voľbami vláda ustúpi medzinárodnému tlaku, pretože medzinárodné spoločenstvo dá najavo, že voľby bez opozície nie sú legitímne. Akákoľvek vláda, ktorá by z takýchto volieb vyšla, by nebola uznaná. A navyše, Kambodža prijala e, systém parlamentnej demokracie na anglický spôsob. Takže ja som jedinou výzvou pre premiéra. Je veľmi ľahké, aby premiér vyhral bez, bez nejakej konkurencie. Takže jednoduché upozornenie, varovanie zo strany medzinárodného spoločenstva E, to, že voľby nebudú uznané, ak tam nebude prítomný šéf opozície. E, teda toto upozornenie, varovanie veľmi dôležité. Kambodža potrebuje medzinárodnú legitimitu. To je pre ňu spôsob, ako e, vlastne obchodovať, keď má medzinárodnú legitimitu. A to je veľkým zdrojom príjmov, lebo bez medzinárodnej legitimity by sa nemohli prať špinavé peniaze, nemohli by existovať banky, kasína, nemohli by sa uskutočňovať eh, cezhraničné transakcie, vyvlastňovanie pôdy a tak ďalej. A ak peniaze e, sa eh, v, ne, v legitímnej krajine perú, tak ešte to pôjde, ale v prípade, že by strátili legitimitu, tak to by ich stálo veľa peňazí, takže Politiky a financovanie sú prepojené e, legitimitou volieb, takže naozaj je potrebné, aby to posolstvo bolo správne naformulované a vyslané Kambodži. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Áno, nech sa páči, dáva slovo ďalšiemu rečníkovi. Sorry, I'm not really used to this. Eh, e Áno, Európska únia vyčlenila 10 miliónov na podporu volebnej reformy, spolupracuje s nezávislými národnými komisiami, ktoré boli reformované po posledných voľbách. A paralelne po zriadení tej kultúry dialogu toho času teda v roku 2014, iba rok po voľbách v roku 2013. Takisto to spolupracuje úzko v komisiami národnými volebnými, aby sa pripravili základy, pokiaľ ide o prípravu ďalších volieb a podporila takisto nielen vládne, vládny prístup, ale aj opozícii. Opozícia túto podporu si vyžaduje a hlavná časť tejto podpory vlastne ide do hlas, registra voličov, tak ako na to poved, po, pokázal aj pán Renzi, to bol predtým veľký problém. A ide to skutočne aj do školenia a vzdelávania voličov. Takže áno, skutočne je veľmi dôležité, aby sme podporovali takýto volebný elekčný proces, ktorý vlastne si vyžaduje našu pozornosť. Voľby sú ešte vzdialené, komunálne voľby budú v júni 2017, parlamentné budú až v júli roku 2018, ale monitorujeme a vyhodnocujeme túto situáciu na tomto základe a to isté sa samozrejme týka aj Japonska a máme tam kde vlastne sa tá situácia hodnotí a potom sa nájdú riešenia na jej zlepšenie. Ďakujeme pekne. Niekto iný ešte? Ja súhlasím s tým, aby sme pokračovali vo volebnej pomoci, pretože to je jediná e, cesta, jediné východisko e, pre Kambodžu smerom k demokratickej zmene a, ale treba, aby vlastne tento volebný proces nebol prevrátený a nebol zvrátený vraždami a ďalšími vecami. Ale na základe posledných volieb, kde, na miest, kde napriek veľkým podvodom opozičná strana e, sa dostala takmer na úroveň vládnej strany a my sme mohli hovoriť o vyváženejšej novej volebnej komisii, ktorá by bola dôveryhodnejšia. A táto vytvorila nový volebný proces. Ale strana, ktorá je pri moci, chce teraz e, prekaziť e, tento volebný proces a e, zrušiť volebnú komisiu. Hľada zámienky, ako uväzniť členov volebnej komisie, takže jej zloženie bude asi opätovne veľmi nevyvážené. Takže vlastne tam je posolstvo, aby sa Európska e, únia nedotýkala volebnej e, komisie a aby zastavila politické násilie a Európska komisia e, by nemala mlčať, pretože Kambodža potrebuje vašu pomoc na to, aby mohla uskutočniť voľby technická asistencia a pomoc nestačí. Je potrebné, aby e, aj politický proces prebiehal v správnych podmienkách až do konca. Ďakujem. Pani predsednička, takže dá sa súhlasiť s tým, že európska pomoc, pokiaľ ide o vzdelávacie účely voličov, môže byť potrebná a môže vlastne nakoniec aj priniesť oveľa viac toho povedomia demokracie v krajine, ale odhľadnúť od toho, odhľadnúť od tých 10 miliónov, Európska únia predsa financuje viacero technických projektov, ktoré teda aspoň podľa toho, čo viem, v súčasnej situácii nemôže pokračovať tak, ako doposiaľ. Ak budeme pokračovať takto, a predseda vlády Kambože bol veľmi rád a povedal vlastne, rámci kampaň, že Európska únia predsa nie je o tom, aby prestala, že sa nechystá prestať s touto finančnou pomocou a bol do istej miery aj pyšný na to, e, ocenil to, že my oceňujeme jeho postupy a preto apelujem na SVČ, aby sme veľmi vážne preskúmali aj ďalšie projekty, a to hĺbkovo, ktoré by mali byť podmienené na základe jasných, zrozumiteľných kritérií. a chceme my podporovať stranu, napríklad predsedu vlády, tak vlastne sme na to odsúdení, ale myslím, že to je nesprávne. Musíme to revidovať a musíme vytvoriť podmienky pre také technické projekty, ktoré preukážu našu skutočnú pozíciu. Áno, máte pravdu, povedané úprimne, strana pri moci a predseda vlády ako taký neberú Európsku úniu veľmi vážne. Hovorí, že Európska únia nikdy nedostane túto pomoc, alebo že jednoducho nesiahne na to. Pozná konkrétne e, postupy Európskej únie. Vie, že my rozprávame, ale nerobíme nejaké zmeny, takže je na čase, aby komisia urobila niečo, aby preukázala premiérovi, že jednoducho ste skutočne schopní urobiť opatrenia, ktoré treba urobiť, aby jednoducho sa prestal vysmievať z Komisie Európskej. Trh je veľmi dôležitý, napríklad trh s odevom. Odev predstavuje 80 exportu a viac ako polovicu exportu ako takého sa dostáva do Európy. Takže veľké priemyselné odvetvia a majiteľia zarábajú obrovské peniaze a vlastne to je korupcia pre premiér. To znamená, ak sa dotknete tohoto trhu, tak nepostihnete zamestnancov, budú to zisky tých bohatých majiteľov, ktorí jednoducho financujú stranu, ktorá je pri moci. Takže skutočne takto preukážete, že tento trh nie je vždy otvorený a to bez nejakých podmienok, tak možno potom začne rozmýšľať. Možno by bolo dobre urobiť niečo ešte pred voľbami, to znamená urobiť nejaké gesto. Na to, aby ste sa pokúsili, aby sme urobili z tých volieb voľby, ktoré by boli čistejšie v porovnaní s tými, ktoré tu boli naposledy. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem vám za vaše informácie, za vašu prácu. A týmto sme vlastne uzatvorili Ďakujem pekne za prítomnosť delegácií z Kambodže, ktorá prišla podporiť prítomnosť našich hostí. Dúfam, že sa veci vyvinú správnym smerom a preto je veľmi dôležité, aby Európska komisia SVČ konali tak, ako to robia najlepšie. Teraz budeme pokračovať ďalej. Uzatvoríme toto stretnutie podkomisie a bod, ktorý sme tu mali na 6, ten prejde na, až na 31. Takže momentálne sme skončili. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Merci beaucoup.